Please, please, we are about to start. Ehm, prosím, začneme ehm, naše zasadnutie. Budú tu prítomní aj kolegovia z výboru pre rozvoj. Máme tu čest, že máme medzi nami jeho excelenciu eh, Thabam Bekyho, bývalého predsedu Juhoafrickej republiky a predsedu Africkej eh, únie a teda implementačného panelu na vysokej úrovni pre Sudán. Takže ďakujem, že ste mali e, záujem zúčastniť sa tohto e, zasadnutia nášho výboru pre zahraničné otázky. Ehm, čo organizujeme spoločne s výborom pre rozvoj. Dnes budete sa stretávať ešte s ďalšími výbormi pre bezpečnosť. Stretnete sa s vysokou zástupkyňou EÚ pre ehm, vonkajšiu činnosť pani Aštonovou. Ehm, jeho excelencia Pierre Bujoja, bývalý e, pre, e, prezident Burundi, je e, tu tiež medzi nami, sedí s nami na pódium a pod Mohamed Aladif, toho by som chcel tiež vrelo privítať je tu tiež prítomný. Chceli by sme diskutovať o situácii v Sudáne, o blížiacich sa voľbách v tejto krajine. A naši kolegovia určite budú mať pre vás otázky a v tejto súvislosti by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa už e, ujali e, slova a vyjadrili sa k tejto téme. Nech sa páči, pán prezident, máte slovo. Eh, thank you very much, eh, eh, chairperson and members of the... Vážení poslanci, pán predseda, dovolte mi najskôr poďakovať sa za to, že máme túto príležitosť byť tu s vami diskutovať otázky, ktoré, o ktorých hovoril pán predseda, a síce otázku Sudanu. Ako povedal, patríme k Africkej únii. Ide o panel na vysokej úrovni pre implementačný panel na vysokej úrovni pre Sudán. V oktobri minulého roku sme ho vytvorili a mandát e, tohto panelu Africkej únie znamená, že táto organizácia má pomáhať Sudánu, aby riešil výzvy e, vyplývajúce z mierového procesu medzi severom a juhou. To bolo podpísané v roku 2005 a s tým spojenými otázkami pomáhať Sudánu, pokiaľ ide o riešenie konfliktu v Darfúre a pomáhať Sudánu, pokiaľ ide o demokratizáciu spoločnosti v Sudáne. A to znamená aj voľby, ktoré sa uskutočňujú, uskutočnia teraz, 11. apríla. Čiže toto je náš mandát. Všetkým hovorím, že znamená to v praxi práve to, že ak sa súdane niečo udeje, tak my o tom musíme vedieť, musíme byť toho súčasťou. Panel teda sa snaží spolupracovať so všetkým, čo sa deje v Sudáne, čeli všetkým týmto výzvám a musím povedať, myslím si, že eh, poslanci to zrejme vedia, musím povedať, že pokiaľ ide o africký kontinent, tak Sudan má veľké územie na tomto kontinente. Je to veľmi veľká krajina má 9 e, susediacich e, afrických krajín a je jasné, že ak sa niečo sa z, z, udeje, niečo negatívne v Sudane, tak bude to mať vplyv nielen na susedné krajiny, ale na celý kontinent. Takže vyriešenie víziev, ktoré má Sudan, je veľmi dôležité. No a to je aj dôvod, prečo Africká únia sa rozhodla, že vytvorí tento implementačný panel s takýmto komplexným mandátom. Je to preto, lebo je tu táto obava, že kontinent by mohol, respektíve snaha, aby kontinent prispieval, prispieval k riešeniu týchto konfliktov. Voľby sa blížia. 11. apríl, to je termín. Budú to komplikované voľby budeme zvoliť e, predsedu, prezidenta, pardon, legislatívu, všetky s tým spojené štruktúry, ale pozitívne je to, že všetky politické sily v Sidáne, v Sudáne sa chcú zúčastniť na voľbách. E, všetky tie sťažnosti tam síce boli, ale každý ide týmto smerom a my ako panel sa snažíme stimulovať všetkých, aby zostali súčasťou tohto volebného procesu. Hovorím to preto, lebo e, ľudia stále mm, sa vyhražajú, že sa stiahnu z tohto procesu a pre nás je dôležité, aby všetci zostali súčasťou tohto procesu a ak sa uskutoční alebo vyskytne nejaký problém, tak ho musíme vyriešiť. Ako panel e, sa snažíme zaangažovať všetkých účastníkov na týchto voľbách aby v prípade, že sa vyskytnú problémy, aby sme sa snažili o ich riešenie spolu so všetkými politickými e, silami, aby sme teda zostali súčasťou tohto procesu. Na požiadanie politických strán sme vypracovali etický kódex. Je to taký dokument na dobrovoľnej báze, ktorý by mali rešpektovať všetky politické e, subjekty a potom vytvoríme monitorovací tím v Sudáne, ktorý bude kontrolovať implementáciu tohto etického kódexu. Takže chceme pomáhať v tom, aby tieto voľby boli férové a slobodné. Je to veľmi dôležitá časť súčasť uh, zmeny Sudánu a to je tiež názor Sudánu, že ak sa atmosféra alebo klíma a podmienky vytvoria na to, aby sa vyriešili tieto výzvy, ktorým Sudán čelí, tak demokratizácia krajiny um, sa tým zjednoduší. Teda toto je kriticky dôležité. Potom je tu otázka Darfuru. Uskutočňujú sa rokovania v Dohe a v Katare. A zásadné v týchto rokovaniach je to, že tieto rokovania sú medzi uh, znepriateľnými krajinami, kraj, uh, stranami, ktoré uh, majú zbranie. Čiže sú to ozbrojené strany. Snažíme sa poukazovať na veci, ktoré sú dôležité, s tým spojené veci, s ukončením bojov a tento proces sa týka rokovania o globálnej politickej dohode. Myslím si, že vzhľadom na to, čo sa deje a pozornosť, e, ktorú ľudia venujú voľbám, podľa mňa globálne rokovania vedúce k globálnej politickej dohode sa pravdepodobne uskutočnia, keď bude po voľbách a vytvorí sa nová vláda. Ale pokrok, ktorý sa dosiahol až teda doteraz s podpísaním tohto dokumentu, ktorý sa týka um, zmierenia, to je veľmi dôležité, ale kriticky dôležité je aj to, že ďalšie etapy v týchto rokovaniach spojené s globálnou politickou dohodou toto musí byť intenzívnejšie. netýkať sa, nemá sa to týkať iba, iba bojujúcich strán, ale všetkých. Sú to napríklad ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, utečenci, ktorí nám veľmi otvorene povedali, že chcú byť zastúpení v rokovaniach. To sú ľudia, ktorých konflikt najviac postihol a oni musia eh, byť tiež zastúpení. Čiže tento proces musí byť naozaj pokrývajúci eh, všetky skupiny. Vyriešenie konfliktu eh, a harmonogram tohto vyriešenia mm, v podstate je v poriadku. Je to vzdielanie moci, rozvoj a podobne, vrátanie dôležitej otázky spravodlivosti a zmierenia. To je otázka, o ktorej panel diskutuje s vládou, sudanskou vládou. A tieto inkluzívne e, rokovania musia byť zrealizované tak, aby sa príjmali rozhodnutia o tom, ako to zmierenie a spravodlivosť, ako toto sa vyrieši. Pretože Počas konfliktu v Darfure sa, sa uskutočnilo veľa zločinov a teda na to potrebujeme tú otázku spravodlivosti vyriešiť. Ako túto spravodlivosť vyriešiť? Máme určité návrhy, viem, že poslanci o nich vedia. Sú tu teda návrhy, ktoré sú hotové a samozrejme sudanská vláda je v tom zaangažovaná tieto širšie inkluzívne rokovania, kým sa uskutočnia, tak sa snažíme o vyriešenie otázok tohto typu. Čiže bude tu určitý časový sklz, pokiaľ ide o zaangažovanie všetkých strán v komplexných rokovaniach v Darfure, pretože tu máme voľby, ale tento proces celkom iste podľa mňa e, je už spustený. referendum, ktoré rozhodne, teda ľudia v Južnom Sudáne sa rozhodnú, či chcú byť súčasťou celkového Sudanu alebo sa oddeliť. E, toto bude dôležitá téma a každý v Sudáne hovorí, že by bolo lepšie alebo najlepšie, keby, keď sa uskutoční toto referendum, tak aby sa to uskutočnilo už za mandátu zvolenej vlády, aby e, teda je dôležité, aby táto vláda bola demokraticky uh, zvolená a aby ona realizovala toto referendum, keď sa ľudia budú rozhodovať, či Južný Sudán zostane súčasťou celého Sudánu alebo sa oddelí. Dôsledok je samozrejme taký, že je potrebné riešiť otázku postreferenda. Ak sa Južný Sudán eh, rozhodne byť nezávislý, čo sa stane s rozdelením napríklad ropných rezerv, čo sa stane s občanmi, s aktívami, so záväzkami a podobne. Podobná otázka sa vyskytne v prípade, že e, obyvateľstvo bude hlasovať pre jednotný Sudan, pretože jednota možno už nebude taká, ako je dnes môže sa stať, že to bude mať inú formu, pokiaľ ide o vzťahy severu a juhu, aj keď sa Južný Sudán rozhodne zostať súčasťou jednej krajiny. Momentálne teda, teda ľudia pripravujú túto tému post referenda. To znamená, že diskusie sa musia ukončiť do konca tohto roka, alebo možno ešte predtým, pretože kým ľudia budú hlasovať 9. januára 2011 v referende, tak túto vec musí, musia mať vyriešenú, čiže post referendum to, a te, s tým spojené otázky ešte nemáme vyriešené a teda kampaň referenda, hlasovanie to všetko musí byť pripravené tak, aby ľudia e, boli informovaní. Čiže ako vidíte, z tohto všetkého je tu celá séria naliehavých otázok, ktoré musíme vyriešiť. Dôležitých otázok, naliehavých otázok a pretože tu máme obmedzený čas, je ťažké povedať, toto je priorita, ktorú vyriešime v pondelok a toto je tá, ktorú vyriešime v piatok. Nie, musíme to riešiť simultáne. A v konečnom dôsledku, v čo všetci dúfame, je to, že budeme mať demokraticky zvolenú vládu, ktorá bude pomáhať riešeniu problémom v Darfúre v kontexte demokratizácie Sudánu a riešenia témy konfliktu sever-juh, tak aby aj keď sa ľudia v Južnom Sudáne rozhodnú pre nezávislosť, tak otázky vzťahov medzi severom a juhom sa vyriešia tak, aby to bolo niečo ako priateľský rozvod. Pretože tak veľa ďalších e, sprepojení medzi severom a juhom e, sa musí vyriešiť tak, aby tu bolo možné aj ďalšie spolužitie na inej báze. My ďakujeme vám, pán e, prezident. Bolo to naozaj veľmi informatívne expoze. A chcel by som teraz poprosiť nášho priateľa z výboru pre rozvoj, pána Devu, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán prezident, toto bol naozaj e, e, pozdvihujúci, e, teda súbor informácií o budúcnosti Sudánu. A možno iba vy a ešte málo ľudí na svete môže o tomto referovať z vlastných skúseností E, pretože ste vlastne sa zúčastňovali e, na e, podobných cieľoch vo vašej vlastnej krajine. Je to veľmi ambiciózny program, ktorý ste práve navrhli v súvislosti so Sudanom. A v tomto kontexte, keď sa na to pozeráme, musím vás informovať, že dnes, neskôr na tomto výbore, aj v mojom výbore, budeme diskutovať s hlavným prokurátorom Medzinárodného trestného súdu o jeho práci Takže čo e, vo, e, z vášho pohľadu by sme mu mali e, povedať? Na čo by sme sa ho mali spýtať? A po druhé, prečo pán prezident, a to sa pýtam čo najpriateľskejšie, prečo to trka, trvá tak dlho, pokiaľ ide o zabraňovanie tragédiám, ktoré vidíme, že sa pred našimi očami rozvíjajú v Afrike prečo e, vlastne tu nie je e, e, taký väčší pocit zabraniť vopred nejakej tragédii. Nepýtam sa to skutočne vás, možno niekomu inému by sme ju mal skôr klásť, ale prečo milióny ľudí musia trpieť a stá tisíce umierať predtým, než niečo urobíme. A nemyslím teraz iba na Súdán. Sedím aj vedľa prezidenta Burundi, tu Takže prečo to trvá tak dlho, eh, keď ide o záchranu životov? Áno, toto sú dôležité otázky. A teraz pani De Kaiser sa ujme slova. Ona eh, vedie eh, pozorovaciu misiu EÚ v Sudáne. Nech sa páči, Veronik. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Ďakujem aj e, teda ostatným tu prítomným prezidentom. Vy sa zasadzujete za mier a vy, pán Beky, už dlho celkom osobitne. Myslím, že tieto voľby 11. apríla zdá sa, že sa budú naozaj konať. Dúfam, že budú mať dobrý priebeh a otvoria cestu eh, pre mierový vývoj v Sudane. To je to, čo si žela EÚ a preto eh, sme vytvorili veľkú eh, misiu, aby sme aby slali takýto jasný signál, že EÚ chce tento mierový proces podporovať. Nechcem teraz zachádzať do jednotlivých detajlov, pokiaľ ide o e, dátum volieb alebo iné aspekty. E, takéto veci e, možno vieme, ale chcela som sa vás spýtať na iné. Ako vnímate úlohu EÚ pred voľbami, jej možný vplyv? A pokiaľ ide o naše zasadenie sa za tento mierový proces, nechcem teraz spomínať úlohu konkrétnych členských štátov. Chcela by som sa vás spýtať, ako vnímate úlohu EÚ v celom tomto procese? croyez... Trošku chýbalo a myslíte si teda, že je tu spolupráca, nejaká podpora, a, ktorá by bola možná pre Európsku úniu po e, tejto fáze po voľbách. Ďakujem. And... Ďakujem pekne. A teraz pani Gomeš ktorá vedie e, túto e, pozorovateľskú delegáciu e, počas volie v Sudáne, aby sa ujala slova. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán prezident Beky, za vaše expoze. Tiež nebudem sa dlho uh, pri otázkach, ako napríklad otázka spravodlivosti za Darfur a budúcnosť Sudánu vo svetle eh, dohody z Vaša, ale chcel by som, chcela by som sa sústrediť na eh, prípravu volieb teraz. Eh, to, čo som čítala v médiách dnes, čo povedal prezident Avašír, ma prekvapilo. Povedal, že odreže prsty pozorovateľom, teda, že ich dá zbyť. Myslím si, že to bola reakcia na eh, to, že sa hovorilo, že vo svetle príprav sa bude musieť termín volie trošku oddialiť. Eh, takže chcel by som, chcel by som sa vás spýtať na váš názor alebo na eh, názor prezidenta Burundi vedľa vás, či je tu možnosť pre domácich pozorovateľov, aby naozaj mohli dobre vykonávať svoju prácu, teda nejde tu iba o medzinárodných pozorovateľov. A potom, pokiaľ ide o náš Eh, o našu skupinu eh, budeme teda mať zabezpečenú vlastne túto nezávislosť, eh, ochranu, ochranu a ak je tam nezávislosť médií, je tam nezávislosť médií, lebo to je dôležité v procese pred voľbami a Um, môžete zabezpečiť, aby ste boli uh, napokon uh, spokojní e, s uh, aj pozorovaním tých účtovných uh, otázok, uh, lebo aj to je dôležité. Teda pokiaľ ide o otázku počítania hlasov, pretože všetky fázy celého um, procesu um, súvisiaceho s voľbami sú veľmi dôležité. Takže poprosila by som vás o odpovede. Ďakujem pekne, pani Gomeš. A teraz by som chcel, vyzva- chcel vyzvať pána Bekyho, pána prezidenta Bekyho, aby zareagoval na toto prvé kolo otázok a Chcel by som informovať ostatných, že sú štyria ďalší kolegovia, ktorí sa e, prihlásili do diskusie, ale tých si vypočujeme až po e, vašich odpovediach. Nech sa páči, pán prezident. Uh, <clears throat> with regard to the ICC, the prosecutor, pokiaľ ide o ICC, o hlavného prokurátora, Eh, viete, že sme eh, vlastne s ním eh, diskutovali o tejto otázke spravodlivosti súvisiacej s Darfúrom. A výsledkom bolo, že nám povedal, že to, čo musíme chápať, je, že ICC je súdom pos- poslednej inštancie. A teda funguje takýmto e, doplnkovým spôsobom e, k domácemu e, systému súdnictva. A tento súd ICC vlastne vy, vy vzniesol viacero, rozhodol o viacero zatýkačoch pre Sudan. A, ale to by sme nemali chápať ako samozrejmosť pretože aby, ak by sa to dalo zmeniť, je potrebné, aby sa skontaktoval so, súdmi, aby, so sudcami, aby zmenili svoj názor. Takže treba chápať, že nie je možné pre Medzinárodný trestný súd zaoberať sa e, e, celkovým počtom všetkých tých trestných činov, ku ktorým došlo e, v Darfure. A e, preto náš panel sa mal zaoberať otázkami, čo je možné urobiť e, na domácej úrovni v Sudáne e, na to, aby sa dosiahla spravodlivosť v tejto otázke. Takže ICC by nemal nahrádzať to, čo by mohol urobiť domáci systém súdnictva. A pokiaľ ide o tie jednotlivé otázky týkajúce sa Sudánu v tom osobitnom momente e, vlastne nemali e, zámer e, ešte rozširovať svoju činnosť vo vzťahu k Sudánu. Takže naozaj tá, tá hlavná záťaž, to hlavné bremeno bude na domácom súdnom systéme. A preto je tu viacero návrhov týkajúcich sa spravodlivosti a zmieru. K ním sa dajú prirátať tie, ktoré sa priamo venujú tomu problému, že veľká časť obyvateľstva v Darfúre nedôveruje nezávislosti sudánskeho súdnictva. A preto musíme vypracovať návrhy, ako e, teda zabezpečiť spravodlivosť spôsobom, e, ktorá by navodzovala e, naozaj dôveru obyvateľstva Darfúru možno hybridné súdy a podobne, možno sudcovia zvonka, vyšetrovatelia, prokurátori zvonka Sudánu, ktorí by e, vlastne napomáhali e, v tomto e, domácom procese. Takže som si dosť istý, že pán Okamu vám vlastne povie to, čo som vám povedal práve ja, pokiaľ ide o Sudán. Takže myslím, že mu nemusíte hovoriť nič, nič iné o Sudáne, pretože on vám pravdepodobne zopakuje to, čo som vám práve povedal ja. Myslím si, že medzi nami je e, vlastne dobrá zhoda, teda chápeme sa celkom presne my a ICC e, v tom, že jednoducho e, je to na nás, je na, na, na Sudane, aby zabezpečil spravodlivosť, pokiaľ ide o darfurskú otázku. A e, vrátim sa k týmto ďalším otázkam teraz. EU samozrejme aj teraz je veľmi dôležitým partnerom Africkej únie v e, celej oblasti otázok vrátane e, mierovej a riešenia konfliktov. A v tom treba samozrejme pokračovať. Táto kooperácia tu musí trvať. EU je teda prítomná. Veľmi úzko spolupracujeme s osobitným vyslancom EÚ pre Sudán, vyslancom Benom Bryanom. A som si istý, že v tom budeme pokračovať. Práve sme stretli dnes e, komisára pre e, rozvoj a indikovali sme mu že my ako panel budeme požadovať určitú, potrebovať určitú podporu zo strany EÚ, pretože panel tiež musí rozviť svoju vlastnú kapacitu, e, aby bol schopný e, fungovať ako poradca pre jednotlivé e, okruhy problémov, či sú to národné hranice alebo zdieľanie zdrojov ropy a podobne. Takže tu budeme potrebovať naozaj pomoc EÚ, aby nám umožnila fungovať týmto spôsobom, aby sme mohli naozaj zodpovedne pristupovať k našej e, úlohe, aby sme nehovorili iba o tom, že e, moja in, in, intuícia mi hovorí, že treba konať takto a takto, ale naozaj, aby sme um, mali, vychádzali zo solidnej báze. A pokiaľ ide napríklad o témy Darfúru, jeden z kritických prvkov, pokiaľ ide o riešenie konfliktov, ehm, E, to je otázka rozvoja, rozvojovej pomoci, pretože e, spôsob, ako e, Súdan sa historicky vyvíjal počas dlhého časového obdobia, monopolizácia moci zo strany menšiny, to viedlo k vlastne vyčleneniu per, periférií ako Darfúru z dôležitých okruhov. Takže toto treba opraviť, treba, treba tu znovu nastaviť rovnováhu, ktorá tu v minulosti nebola. Takže takéto zainteresovanie je dôležité. Tiež diskutujeme, s, sme diskutovali s komisárom o výzvach e, pre Sudán, či je to teda téma periférii, teraz hovorím o Darfúre. To je také isté aj e, pre um, Južný Sudán. Takže opäť toto zainteresovanie EÚ e, by aj v tejto oblasti bolo e, dôležité. Aj keď sú to dve krajiny, takáto pozornosť Južnému Sudánu by bola dôležitá. Aj keby e, to ostalo ako jedna krajina, bola by tu stále táto výzva. Takže je tu veľa polí, kde by bolo to vhodné, aby intervenovala EÚ a Africká únia teda bude žiadať EÚ, prosiť ju, aby sa zaoberala týmito témami, pretože Sudán je kriticky dôležitý pre celý africký kontinent a je teda dôležité, aby sme boli úspešní v transformácii Sudánu na e, stabilnú krajinu, čo, čo by teda, ak by sa to nepodarilo, mal negatívny vplyv na celý kontinent. Myslím, že Afričania sa snažia e, včas zabraňovať konfliktom. Je to pravda. Ale viete, Aspoň také sú moje skúsenosti. Otázka riešenia konfliktov všade vo svete je zložitá. Extrémne zložitá. A jedným z problémov, samozrejme, v akomkoľvek konflikte je, že každá strana má pravdu. keď si spomenieme na konflikt e, na e, pobreží Slonoviny. Tam e, vlastne bola rozdelená krajina. Boli sme požiadaní, aby sme sa zabrali týmto problémom. Išli sme tam, diskutovali s prezidentom Lorenom Bagbo, ktorý hovoril, že oni majú pravdu. Išli sme na sever, a diskutovali s Giamom Sorovom, ktorý viedol rebelov, povedal e, tiež, my máme pravdu. Takže obidvaja mali pravdu. A potom uh, musíte s nimi dlho vlastne sedieť, diskutovať a napokon poviete, áno, áno, obidvaja máte pravdu. A teraz ako tieto dve pravdy uh, zlúčime, približíme k sebe a uh, približíme navzájom. A to si vyžaduje čas, takže takto je to uh, v prípade riešenia každého konfliktu. Uh, Nedá sa len zvonka prísť a povedať, nech sa tento konflikt už skončí a ten sa skončí. Tak to, to nefunguje v žiadnom konflikte v Palestíne, v Kašmíri, v Kongu, v Sudáne. Vyžaduje si to svoj vlastný čas. Nie je to preto, že by ľudia nechceli eh, konať, boli nečinní. Africká únia sa snažila e, vytvoriť systém časného varovania, ktorý by umožnil detekovať e, e, včas také situácie, ktoré keď sa nevyriešia, tak prerastú do niečo horšieho. No ale nemusíme vysvetľovať, ako je zložité takéto niečo vytvoriť. Keď prídete ku mne ako prezidentovi Juhoafrickej republiky a poviete mi, tak, ako sa správate, to povedie o dva roky ku konfliktu, tak eh, by som povedal, a, a ako to viete, čo sa do mňa staráte, to je moja krajina. Ale my teraz sa snažíme vypracovať takýto systém časného vra, vra, varovania, aby sme boli schopní, ako to vy hovoríte, včas konať, zasiahnuť. To by pomohlo. Snať teda a spomenulo sa, že jedna z vecí, ku ktorej došlo, keď e, teda sa vytvárala EÚ, keď sa budovala, formovala, vlastne to už neboli veľké vojny od eh, prvej a druhej svetovej vojny. Možno tam boli menšie konflikty, ale veľké vojny nie. Takže takéto očakávania boli aj na Africkú eh, úniu, že eh, keď sa vytvorí, tak to bude to mať podobný vplyv aj v Afrike. Snaď sa tam raz tiež dopracujeme. Ale je to správne, to, čo ste spomenuli, že samozrejme je treba, aby sa tieto teda konflikty zastavili predtým, než naozaj vieskalujú. To je samozrejme e, pravda a treba si vypracovať e, možnosti, e, ktoré by nám to umožnili. A ja chcem zopakovať, že naozaj kontinent sa snaží v tejto oblasti. Prezident Prej potom bude odpovedať na tie otázky, ktoré spomínala pani Gomeš. Ale pravidlá nariadenia týkajúce sa volie psu, všetky e, tu existujú. E, sčítavanie hlasov e, sa musí konať za prítomnosti pozorovateľov priamo tam, kde boli odovzdané. Potom sa tieto výsledky musia zaslať do centrály, takže tam by nemali byť problémy. A takto by sa mali vlastne čítať všetky hlasy. Takže toto všetko tu je, tieto pravidlá existujú. Výzvou je zabezpečiť, aby sa naozaj uplatňovali. To je to, čo som spomínal predtým. Požiadali sme Africkú úniu, aby vytvorila tým eh, eh, pozorovateľov, ktorí by monitorovali túto situáciu, pretože etický kódex, na ktorom sa zhodli politické strany, si to vyžaduje. Má to byť tento tým ľudí, ktorí majú pomáhať a zabezpečovať, aby vlastne títo ľudia zabezpečovali, že to, čo je v zákone, sa naozaj uplatňuje. Pretože ak ja urobím niečo zlé, teda poruším tento kódex, tak e, e, môžem, alebo niekto iný môže ísť k tomuto monitorovaciemu panelu a e, povedať, že táto osoba si neplní svoje povinnosti a tak ďalej. Takže nie, aby vlastne po voľbách sa toto riešilo, ale aby okamžite tento panel mohol to riešiť, túto situáciu hneď ako vzniká. Takže takýto monitorovací panel by bol e, vhodný. Nikto neprotestoval proti tomuto návrhu a dúfam, že naozaj sa im aj podarí takýmto spôsobom zaintervenovať, aby vytvorili túto vhodnú klímu pre um, slobodné voľby. Nech sa páči. Prezident Boja. Vážený pán predseda, chcel by som sa vrátiť k dvom otázkám. Chcel by som e, z mojej strany doplniť k tomu, čo ste povedali a k tej otázke, prečo Afričania nedokážu zastaviť e, včas všetky tragédie. Súhlasím so všetkým, čo povedal prezident Becky, ale chcela by som doplniť jeden prvok, ktorý umožňuje e, túto odpoveď. Myslím si, že schopnosť riešiť konflikty musíme umiestniť tiež do kontextu vypuknutia konfliktov z historických dôvodov. Afrika je kontinentom, ktorý je mladý, pokiaľ ide o jeho budovanie, budovanie jeho národov. A to, čo sa deje, neznamená, že Afričania sú tým najnásilnejším e, národom na Zemi, ale sú tu dôvody ktoré k tomu vedú. Sme mladou krajinou, mnohé z afrických krajín ešte nedosiahli potrebnú stabilitu. Hľadanie stability si vyžaduje čas. Na iných kontinentoch to, to, kontinentoch to bolo tak tiež. Schopnosť riešiť konflikty si tiež e, žiada čas. A my sme začali prostredníctvom Africkej únie a iných regionálnych organizácií pracovať na týchto schopnostiach riešiť konflikty. Stratégia, alebo, pardon, stratégie, ktoré, ktorým, ktorým ešte dochádza e, v dnešných dňoch, tak Afričania sa ich snažia zastaviť, hoci sa im to nie vždy darí. Čiže treba viacej rozvíjať tieto schopnosti a riešiť konflikty a ja som si istý, že v určitom čase Afričania dospejú k tej schopnosti riešiť svoju bezpečnosť na v svojom kontinente. Teraz ešte k otázke e, volieb v Sudáne. Chcel by som najskôr pripomenúť politický kontext e, v našich analýzach Darfuru sme jasne povedali, že dlhodobé riešenie sudanského problému spočíva v demokratickej zmene tejto krajiny. krajiny. Táto zmena si tiež vyžaduje čas. Druhý prvok. Voľby, ktoré sa teraz pripravujú, sú súčasťou globálnej dohody medzi severom a juhom. Toto je prvok tejto dohody. Tieto voľby teda musia sa musia uskutočniť, aby sa táto dohoda uplatnila. E, bolo tu veľa snách odložiť tieto voľby. Napríklad ľudia na juhu boli proti, nechceli odložiť voľby, pretože takýto odklad by znamenal, že sa odloží aj referendum, ktoré je konečným uh, cieľom globálnej dohody. Čiže tieto voľby sa uskutočnia, potom tu musíme mať na zreteli aj to, že táto krajina nemala voľby už 25 rokov, čiže sú tu problémy organizácie, eh, Národný volebný výbor už, je, už tu je, e, je, je to zakotvené v zákone, ale pravdepodobne nemôžeme čakať, že práca tohto výboru bude dokonalá. Sú tu prázdne miesta, nedostatky, politické strany jasne ich označili. Našou úlohou zástupcov tejto krajiny je napomôcť slobodným, demokratickým, inkluzívnym alebo čo najinkluzívnejším voľbám a my chceme maximálne prispieť k riešeniu problémov medzi politickými stranami a volebným výborom. My nemôžeme povedať, že sme vyriešili všetky problémy, ale teraz pokiaľ ide o pozorovateľov, tak eh, s týmito počítame, s národnými pozorovateľmi, hlavne na juhu, občianská spoločnosť e, sa veľmi zasadzuje preto, aby tu bolo takéto pozorovanie externé mimovládne organizácie, ako Kartrovo centrum a podobne, tiež e, pripravujú takéto štruktúry. Na severe je to to isté. Budeme to mať pozorovateľov na národnej a medzinárodnej úrovni. Africká únia, ako to povedal pán prezident, sa rozhodla, že vyšle najskôr to, čo nazývame monitory, pozorovatelia, to sú takí sprostredkovateľia medzi politickými stranami a výborom medzi vládou a politickými stranami, ale tiež to bude veľmi dôležitá skupina pozorovateľov, napríklad Južná Afrika, eh, krajiny, ktoré sú členom GADu, tiež vyšľú mnohých pozorovateľov, čiže to pozorovanie sa určite uskutoční a my si myslíme, že že pokrie všetky fázy volieb. Niektorí z pozorovateľia tam budú mesiace a mesiace, pretože ide aj o tú časť, kedy sa budú e, spočítavať hlasy a obdobie potom, čiže napriek tomu, čo povedal prezident Bašír, podľa mňa pozorovatelia tam budú. Už, sa, už tam sú. A urobia svoju prácu. My sme navštívili viackrát Národný volebný výbor a zaručili nám viackrát, že pozorovanie sa uskutoční. Voľby v Sudáne možno nebudú dokonalé, ale myslím si, že to bude dôležitý krok na ceste k demokratizácii tejto krajiny. Ďakujem pekne, pán predseda. No a teraz, kolegovia. Už eh, sami vidíte, že máme k dispozícii len veľmi málo času šiesti ľudia požiadali o slovo a preto by som vás chcel požiadať, aby ste svoju otázku stihli položiť behom jednej minúty a potom sa požiadame pána Bekyho, aby zodpovedal a ukončil zasadnutie, ktoré je veľmi informatívne. No a práve preto e, je možné položiť viac otázok. Tak ako prvý pán Káler, nech sa páči, ďakujem pekne. Vážený pán prezidenta, ako hodnotíte záväzok aktérov, tak domácich ako aj medzinárodných, k samotnému procesu vo svetle výsledkov volieb, pretože ja si myslím, že s ohľadom na, výsledky volie, na výsledok volieb sa bude dať zhodnotiť, že napríklad obe strany sa budú cítiť silné v príslušných volebných obvodoch. Takže e, tak e, prezident na Juhu povie, že ja mám mandát na postup do druhého kola, možno, že referendum a potom medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, v Africkej únie, eh, ktoré musia odobriť proces, kde jeden z hlavných princípov možno skončí. No a hranice, eh, ktoré boli stanovené v období nezávislosti, možno budú musieť byť zmenené. Takže myslíte, že Africká únia podporí tú druhú časť, alebo akú úlohu bude podľa vás zohľavať tiež Arabská liga, ktorá má dôležitú úlohu, tak z politického a finančného hľadiska na to, aby Sudán a prezident predlíži tomuto vývoju. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Tiež na jednu minútu, no ešte ďakujem pekne. Pán prezident Beky, ja nadviežím na to, čo povedal môj kolega Gáler o čase po voľbách, to referendum, ktoré sa uskutoční budúci rok. Takže, čo ste si vypočuli z, oboch, z oboch strán a, e, od vlády a vlády Južného Sudánu? Aké budú ich reakcie v prípade nezávislosti? Tak e, tá novozvolená vláda príjme to, Bašír príjme to. No a čo, ak na juhu nevznikne národná nezávislosť. No a ďalšia vec sa týka tiež Južného Sudánu. Je to krajina, ktorá má veľké zásoby ropy a to je jeden z dôvodov konfliktu. Aká je úloha ropných spoločností, ktoré tam sú? Viem, že teraz sú to eh, spoločnosti z Malajzie, z Číny. Ja sama som bola do toho zapojená, keď tam bola Švédsko, eh, švédska spoločnosť. Takže aké sú ich úlohy, aké je ich postavenie týchto spoločností? Ďakujem pekne pani Sabine Lösing. Ďakujem pekne pán Mbeki. Vy ste na začiatku hovorili, aj kolegovia sa už na to pýtali o úlohy, úlohe ropy a rozdelenia ropy. Riešenie konfliktov medzi juhom a severom závisia od rozdelenia ropy. Mnohí komentátori teraz hovoria, že treba nájsť riešenie aj po oddelení. Pokladáte to za realistické. Nie je riešenie tejto otázkou absolút predpoklad toho, aby vláda v kantúne prijala oddelenie juhu. A druhá otázka, kde vidíte rozdiel eh, medzi snahami o otrhnutie Južného Sudánu a Južného Jemenu. A je tam nejaký rozdiel. E, nebolo by to nebol by to precedens pre iné provincie, ako napríklad Darfur. No a ešte raz k Darfuru. K správe AU sa hovorí o navýšení počtu vojakov OSN. Myslíte, že e, väčší počet vojakov bude efektívny prostriedok, napríklad 20 tisíc vojakov eh, uniku v Kongu, dokáže už dlho roky ničím urobiť. Vy ste hovorili tiež o otázke bohat, bohatých a chudobných, že to treba vyriešiť. No myslím, že vo vašej správe ste tiež napísali, Napísali o problematike rozdelenia pôdy a nedostatku pôdy. Ďakujem pekne, pani Luezing. A teraz pán Ivo Weigel. Eh, Jaz bom v slovenščini govoril, ki ga mogoče gospod predsednik Mbeki prvič slišal. Ďakujem veľmi pekne, ja budem hovoriť, hovoriť po slovensky. No, prezident Mbeki bude mať prvýkrát príležitosť vypočuť si slovenčinu, slovenčinu. Ja mám otázku. Máte dojem, že e, veci, čo sa doteraz urobili v rámci prípravnej fázy volieb, zahrňalo za zapájalo všetkých aktérov a tých ozbrojených. Ja som sa zúčastnil na pozorovateľskej misii na Budži. E, ozbrojení lídry partizánskych skupín majú veľký význam. Oni musia prijať tiež demokratické rozhodnutia a ich rozhodnutia sú rovnako dôležité ako rozhodnutia pána Bašíra usporiadať demokratické voľby. No a ďalšia otázka zahraničné záujmy v Sudáne, hlavne v Darfure. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Preda. Ja. E, am foarte scurte. Ďakujem pekne. E, dve veľmi stručné otázky. Myslíte si, že je tu nejaký scenár, že by neboli voľby a kto by profitoval z toho, keby sa prezident al-Bashir pokusil o nejaké zmeny? Kto by profitoval z toho, že by sa voľby uskutočnili veľmi skoro e, pri veľmi veľkých e, tlakoch a napätí? Pani e, Lisa Jankonsári. Ďakujem veľmi pekne. No a aby sme dokázali predchádzať budúcim krízam v Afrike, v Sudane a ďalších krajinách, by som sa rada spýtala, ako hodnotíte tie správy, že Čína, mnohé arabské krajiny, európske spoločnosti a mnohí, mnohé investičné fondy z celého sveta sa spojili, aby skupovali pôdu v Afrike. Hovorí sa, že je to taká... Thank you very much. And now I'll ask uh, President Becky to answer this question. Že to je len hra o Afriku. Ďakujem pekne. No už ďakujem a teraz prichádza druhá, druhé kolo odpovedí. I, I hope, uh, uh, I hope we've taken them down uh, properly. No, ďakujem pekne, budem sa snažiť zodpovedať na všetky otázky. Ja už som povedal, že sme pracovali na dokumente, na etickom kódexe pre voľby. Niektoré krajiny to podpísali, NCP to podpísalo a niektoré iné strany. No a rovnako sme pripravili ďalšie dokumenty, aby sme vyriešili tie otázky, ktoré ste e, položili. A to je dokument, ktorý sa nazýva Deklarácia o spoločných záväzkoch. A to sa zaoberá tým, že tie záväzky, ktoré prijali rôzne politické strany v Afrike, aj v Sudáne, v súvislosti s voľbami, ale aj v súvislosti s Darfúrom a CPA. Takže bez ohľadu na voľby je spoločný záväzok všetkých politických eh, strán a panuje národný konsenzus, že Toto treba urobiť na vyriešenie konfliktu v Darfúre, toto treba urobiť v súvislosti s referentami a tak ďalej. Bez ohľadu na výsledok volieb. Hovorili sme o tom, že je dôležité, e, že tento záväzok bol prijatý, pretože nikto nevie predpovedať výsledok volieb. No a ja preto hovorím, že určite politickí lídry sa zaviazali k vyriešeniu týchto najzákladnejších otázok, pred ktorými stojí Sudan. No a no, to nie, nechceme hovoriť, že ľudia to len hovoria. A, ale je tu spoločný základ a je to dokument, ktorý odzakadluje tie záväzky spoločné. No a rovnako myslím, že medzinárodné spoločenstvo to podporí. My úzko spolupracujeme s Ligou arabských štátov. Pred niekoľkými dňami sme boli v Káhire. No a tam povedali, že Liga arabských krajín s ohľadom na Darfur a Sudán podporia Africkú úniu. Takže čo sa tých, týka týchto záväzkov, tak myslím, že to je dobrý prístup a dobrý začiatok. No a ak by každý kraj, v krajine povedal, v tomto kontexte spoločných záväzkov um, hovorí, že je potrebné dodržiavať všetky uznesenia a všetky ustanovenia mierovej dohody CPA. No a preto je nevyhnutné uh, uskutočniť tie referendá podľa plánu. A rovnako je treba uh, uznať výsledok tých referend. No a určite prezident Bashir v rámci kampane, v rámci predvolebnej kampane e, na tom trval, na, trval na potrebe rešpektovať výsledok referent, aj keď sa ľudia v Južnom Sudane rozhodnú e, pre nezávislosť. Ale to je taká všeobecná dohoda. Ja si nemyslím, že ja si myslím, že nikto v Sudáne nechce opätovne vypuknutie vojny, pretože ak by niekto povedal, že ak Južný Sudán eh, chce byť nezávislý, tak to zastavíme. Nie. Ak by to niekto hovoril, tak by podporoval opätovné vypuknutie vojny. A v Sudáne myslím, že to nikto nechce. Takže všetci by sme mali rešpektovať eh, teda ten výrok, že budú všetci rešpektovať eh, výsledok referent, je úprimný. No. Ja neviem, aká je úloha ropných spoločností, aká je ich politická úloha, skutočne neviem, takže vám nemôžem tomu nič povedať, ale vieme, že všetky tieto ropné spoločnosti v rámci mechanizmov, e, ktorý stanovila zmluva, e, tak e, budú podávať výkazy o ťažbe ropy, tak to podporujú, ale neviem, akú politickú úlohu zohrávajú. No a otázka rozdelenia ziskov z ropy. To je samozrejme jedna otázka, ktorá je položená aj v referende, alebo plánuje sa s ňou v referende. Je to v zákone o referende v Južnom Sudáne. No a tento zákon e, ustanovuje, že musí byť rokovanie o otázkach referenda a jedna z týchto otázok je, ako som už povedal, otázka rozdelenia ziskov z ťažby ropy. Vieme, že sa v tejto veci veľa deje, že sa o tom veľa rokuje a sú rady, ako to majú obe strany vyriešiť. Myslím, že obe strany, tak juh ako aj sever, všeobecne uznávajú, že budú musieť v tejto oblasti aj naďalej spolupracovať. Zásoby sú na juhu, ale infraštruktúra je na severe, takže budú musieť nájsť eh, spôsob spolupráce bez ohľadu na výsledok referenda. Ale už prebiehajú práce na tom, ako vyriešiť túto vec. Ale myslím, že to odhodlanie a záväzok eh, zdieľať zdroje ropy je absolútne nevyhnutný a nedá sa nejako obísť. No a vo všeobecnosti, čo nový ambasador Gambari, eh, vedúci UNANIT, osobitný zástupca pre Darfur, tvrdí, že UNAMIT má kapacitu, aby dokázal svoju zodpovednosť v Darfure aj naplniť. Navýšenie jednotiek a zvýšenie počtu vojakov. Už sa hovorilo, že už sú tam 1 20 tisíc vojakov a policajtov a 5 tisíc civilných spolupracovníkov. No a oni majú kapacitu na to, aby urobili, čo v Darfuru je potrebné. No a ja si myslím, a som presvedčený o tom, že to aj urobia. Nemyslím si, že je nejaká možnosť alebo šanca, že sa neuskutočnia voľby. Myslím, že voľby sa určite uskutočnia, pretože nič nenasvedčuje tomu, že voľby by z nejakého dôvodu mali byť zrušené. Takže myslím, že voľby sa uskutočnia. No a čo sa týka príprav eh, volieb, zákon o voľbách ústava o, alebo zloženie volebných komisí. A to sú všetko otázky, ktoré boli vyriešené v rámci parlamentného systému. Zákon a tak ďalej. No a v rámci toho aj ľudia, ktorí sú zastúpení v parlamente ako strany. Samozrejme, ozbrojené skupiny v parlamente zastúpené nie sú. No a v období, keď sa Sudan pripravoval na tieto voľby, tak ako som povedal, parlamentnými procesmi. Ja dokonca neviem, či sa dohodli ozbrojené skupiny, či sa dohodli a rozhodli rokovať o mierových dohodách. Takže boli mimo procesu, ale samozrejme nedalo sa hovoriť, že proces prípravy volieb môže počkať až pokiaľ partizánske skupiny, ozbrojenci, budú ochotní pristúpiť na proces. Takže prípravy ich z toho dôvodu vylúčili. Ale čo sa týka rôznych politických síl a rôznych politických strán, tak nikto nebol vylúčený. No a otázka, o zahraničných záujmoch v Darfúre. No, my sme vo vzťahu k Darfúru, ako panel povedali, že s ohľadom na tie výzvy, pred ktorými stojí Sudán, tak medzinárodné spoločenstvo musí ťahať za jeden povraz. A jedna z vecí, ktorá je dôležitá v tomto kontexte, je, že nemôžeme rôzne iniciatívy, ktoré sú protichodné. Takže potrebujeme skutočne konať spoločne. No a vo vzťahu k Darfóru chceme pravidelne spolupracovať so susedmi ako Čad, Líbia a tak ďalej, aby sme zaustili, že skutočne všetci máme rovnaký cieľ. A rovnaká vec sa udiala aj v prípade osobitných E, vyslancov alebo vyslancov Európskej únie, Ruska, Ameriky, Číny a tak ďalej. Takže treba mať spoločný prístup k tejto veci. Takže nemyslím, že v súčasnosti je v Darfúre nejaký zahraničný zásah, ktorý blokuje e, osídlenia a tak ďalej. No a toľko koordinovanej medzinárodných medzinárodným opatreniam. No a posledné dve veci náš panel nehovoril o skupovaní africkej pôdy. Ale ja osobne mám z toho veľký strach a veľké obavy, pretože som počul o tom, že bohatí ľudia kupujú veľké územia. Viem z minulosti, kde sa to stalo a zabranilo to rozvoju niektorých krajín. Pretože ak postavujete potrebujete postaviť cestu, tak niekedy to je nemožné, pretože e, vlastník pozemku hovorí, že nie. Je to znepokojujúca vec, ale neviem, čo sa s tým dá urobiť. Ale panel o tom nehovoril. Toto je len môj osobný názor. No a potom posledná vec. O odštiepení príklad na kontinente, alebo precedens, no už myslím, že pravdou, že kontinent povedal, že otázka jednoty je dôležitá, no a skutočne, keď sa pozrieme na Africkú úniu, tak eh, sa poučila z príkladu EÚ, Európska komisia a tak ďalej. Neviem, či budeme aj naďalej, eh, čo sa týka štruktúr, budeme naďalej si brať príklad z EÚ, ale opätovne ašpirácie a očakávania. Očakávania boli rovnaké. A ambície, integrácia, africká jednota a tak ďalej. Neopačne, ale je tu situácia, špecifické historické podmienky v Sudáne. No a som si istý, že spôsob, akým by to malo byť riešené. Že aj keď v prípade toho priateľského odlúčenia, tak eh, nebude to viesť ďalším konfliktom, ale ak sa Južný Sudan rozhodne odštiepiť, tak to treba urobiť takým spôsobom, aby bolo možné eh, podporovať spoluprácu a integráciu. Takže ja súhlasím s tým a snažil som sa zodpovedať na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a myslím, že si zaslúžite potlesk. And, uh... No a všetci želáme Sudančanom do budúcnosti veľa šťastia a vašu podporu. Ďakujem pekne. Colleagues, I have to inform you. Kolegovia, musím vás informovať, že sa nám podarilo vyžiadať si ďalších 15 minút a pán Kampo príde o 11.30, takže v podstate máme 20 minút na dve stanoviska. Pokúste sa to využiť, pretože musíme dať e, program z dvoch dní do jedného dňa a ak sa nám teda to podarí, tak e, všetci môžeme byť spokojní. Bez e, ďalšieho otalenia teda vyzývam pani Nicole Kiel Nielsen, aby začala s prezentáciou správy o dohode medzi Európskym, Európskou, spoloč, Európskym spoločenstvom pardon, a Pakistanom o readmisii. Prepačte kolegovia, že zhrniem túto prezentáciu, zostručním ju, eh, ale máme tu časový eh, posun, ale rada by som počula vaše stanoviska, takže veľmi stručne táto prvá dohoda o ktorej sa diskutuje od Lisabonskej zmluvy tu v parlamente. A chcela by som povedať, že k Pakistánu otázka, ktorú si musíme položiť, je spojená v podstate s ľudskými právami s príjmaním týchto ľudí e, z krajiny, ktorá má momentálne veľmi ťažkú situáciu. E, nechcem, aby ste sa obmedzovali len na správy e, zvyčajných medzinárod... mimovládnych organizácií, ale aj európskych inštitúcií, pretože vzhľadom na to, že aj rada hovorí, že situácia v krajine, v krajine vôbec nie je bezpečná, Pakistanský senát v oficiálnom dokumente sa zmienuje o niekoľkých prípadoch mučenia, takže len veľmi stručne otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti, veľmi početných zmiznutí ľudí, útokov na menšiny, eh, zločiny zo cti, homosexualita, ktorá je tu postihovaná, zločiny proti ženám. Ak teda preskúmame dohodu vrátane dohody medzi Európskou komisiou a Pakistanom, nemáme veľmi veľa zárok, Sú to otázky, ktoré si kladieme. Aké sú záruky preto, aby práva ktoré, osôb, ktoré budú a v rámci tohto režimu readmisie Pakistan nepodpísal napríklad ženevské dohody, Európska únia by mala minimálne vytvoriť niektoré záruky, ale vieme, že v protiklade so súčasnými dohodami tu nie je e, dohoda o neuplatňovaní vzhľadom na to, že Pakistan nie je signatárom, nedali sme tam takúto doložku. Čiže dohoda znamená, že zodpovednosť krajín, ktoré musia zabezpečiť readmisné podmienky. Otázka je, prečo komisia rokuje o dohode a implikuje tú zodpovednosť Európy v kontekste v podstate bilaterálnych readmisných dohôd ktoré sa uplatňujú. Prečo teda angažovať tu alebo vytvárať tu priestor pre zodpovednosť Európy? Je tu veľmi veľa otázok s tým spojených. Európsky parlament dal svoj súhlas, ale nechce byť súčasťou rokovaní, implementácie ani e, ďalšieho monitoringu týchto dohôd. Nemáme do dnešných dní e, k dispozícii žiadne hodnotenie, pokračujeme len v našej práci, parlament, a toto je môj záver, aby sa mohli vyjadriť kolegovia. Parlament nemôže ani zmeniť, ani doplniť text súčasnej dohody, má ho len schváliť alebo zamietnúť. Ja by som tedy, teda si rada, milí kolegovia, vypočuť, vypočula vaše názory. Ďakujem pekne, pán Šogor. Dve minúty. év után a max... No, ďakujem pekne. Samozrejme, po 9 rokoch rokovaní sme dospeli pomerne skromnému výsledku. Vôbec nevieme, či pakistanský parlament súhlasí s zmluvou v tomto znení. No a kolegyňa práve hovorila a to je moje osobné, môj osobný názor v Európe, v EÚ, sú prípady, kedy sa hovorí v médiách, že osoby boli na 5 dní zadržané. No a s pomocou tejto novej zmluvy neviem, či sa veci zlepšia. Či sa zlepší táto situácia. No a máme aj štatistické údaje. No a máme dojem, že že sa spolo k zlepšeniam a preto môžeme byť za to, aby bol prijatý tento návrh. Pán Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Încep prin a spune că e evident Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr je jasné, že problém ľudských práv je veľmi citlivý v týchto diskusiách. Ale potrebné je povedať aj to, že Pakistan je dôležitým partnerom Európskej únie, predovšetkým v oblasti boja proti terorizmu. Bolo by lepšie mať tu veľmi jasný rámec spolupráce, pokiaľ ide o readmisie. Bolo by dobré mať tu rámec a nie situáciu, v ktorej členské krajiny e, akceptujú ad hoc readmisie na svojich územiach. V takomto prípade by Európska únia by nemala žiadnu možnosť zasiahnuť a teda možnosť vyjadriť pochybnosti v súvislosti s porušovaním ľudských práv. Táto situácia je samozrejme ťažká a citlivá, ale po rokoch rokovaní dospieť k bodu, keď môžeme povedať, že sme urobili pokrok, takže ten, táto readmisná dohoda sa musí tomu prispôsobiť. Ďakujem. Pán Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. ECR podporí túto readmisnú dohodu. Neviem, či niekto si prečítal e, v tlači tragický prípad pakistanského chlapčeka britského e, pôvodu, ktorý bol uniesený e, zločineckou sieťou, ktorá ide až do Španielsko a rezidenti, rezidenti Španielska, ako aj tlmočníci, ktorí vystúpili, boli teraz zatknutí je tam e, rumúnska manželka, ktorá uniesla tohto e, chlapčeka do Pakistanu. Čiže toto je vážna otázka. Potrebujeme readmisnú dohodu pre nelegálnych migrantov v Pakistane a v prípade zločincov, napríklad e, um, v prípade odsúdených zločincov. Neznamená to, že e, Pakistan. Pakistán ja som samozrejme kritikom tejto témy, no hlavne mm, sú tam, je tam útlak náboženských menšín, hinduistických skupín, e, práva žien, to je tiež dôležité. Takisto džihad, ktorý e, môže tu školiť e, svojich členov a robiť útoky do Indie. Podľa mňa tieto témy samotne nie sú dôvodom preto, aby sme nemali formálnu readmisnú dohodu s Islamskou republikou Pakistan. Takže my preto podporujeme túto readmisnú dohodu. Ďakujem. Ďakujem, pán Tanok. A teraz pani Lozing. Ďakujem pekne. Na začiatok eh, všeobecná kritika eh, k tejto eh, dohode. Myslím, že opäť tu ide, alebo v prvej línii tu ide o ľudí, ktorí utekajú z Afganistanu. EÚ je do, veľ- do veľkej miery sa podiela na, týchto, e, na tomto bojovom dianí v Afganistane. Vonkajšie hranice EÚ sa e, postupne rozširujú a je možné, že teda Pakistan bude musieť tento problém, za ktorý e, do veľkej miery nesie zodpovednosť EÚ, e, riešiť tento problém. A e, kolegovia spomenuli aj otázky ľudských práv, tieto s tým súvisia, takže do akej miery komisia bude hajenie ľudských práv, ktoré sa vrátia do Pakistanu alebo do iných štátov, zabezpečovať. Aké úsilie má komisia, obzvlášť pokiaľ ide o E, vlastne odsun e, ľudí, ktorí utekajú z Afganistanu. Ide potom aj o otázku ľudských práv v Pakistane. E, tu Amnesty International a iné organizácie vyvíjajú silnú kritiku. A teraz by som už spomenula iba ten jeden problém tých hromadných odsunov s ktorými by sme mali počítať v prípade dohody Títo by e, potom e, museli bývať, e, by boli združení za bytových a iných podmienok, ktoré sú absolútne neakceptovateľné, porušovali by ľudské práva a aj príslušné dohovory. A prečo nie sú žiadne nezávislé mimovládne organizácie, ktoré by mohli uplatňovanie dohovoru monitorovať? Toto kritizuje veľmi veľa mimovládnych organizácií momentálne. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu pán Bušakievič na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za vaše názory. V prvom rade mi dovolte venovať sa stručne tomu, čo tu zaznelo. Um, takže tá non-affection clause je tu, e, nie je až taká e, rozsiahla, ale máme ju v článku 15 a hovorí sa tam, že e, toto nemá nejako ovplyvňovať práva, povinnosti a zodpovednosti členských štátov spoločenstva Pakistanu vyplývajúce z medzinárodného práva či budeme vymenovať naše jednotlivé zodpovednosti alebo nie. Z právneho pohľadu to nemá veľký e, e, zmysel pretože jednoducho sme signatármi všeobecných dohovorov, mali by sme ich rešpektovať. A pokiaľ ide o našu e, kontrolu nad dohodou, samozrejme spoločný e, výbor pre readmisiu E, e, spadá pod e, dohovor, zastupujeme tam úniu v tomto výboru, výbore a pomáhajú nám členské štáty. Skutočnosť, či sú tam mimovládne organizácie alebo nie, môžeme o tom diskutovať, ale chcel by som vašu pozornosť upremiť na skutočnosť, že ide o skutočne veľmi administratívnu dohodu. Je, tam, je to naozaj o kooperácii medzi um, administratívami a toto ma vedie eh, k tej hlavnej otázke, ako eh, rešpektovať ľudské práva pri uplatňovaní tejto dohody. Opäť táto dohoda nejako neovplyvňuje povinnosti členských štátov, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva a európskeho. Máme smernicu o postupoch eh, v prípade z utečencami, eh, smernicu o príjmaní, takže nič sa nezmení na nich, eh, keď príjmeme túto dohodu. A na záver by som chcel ešte vás eh, silno pod, po, apelovať na vás, aby ste podporili túto dohodu. Žiaľ, ten právny akt samozrejme nie je dokonalý, ale samozrejme, o čo sa tu snažíme a o čom diskutujeme, to sa týka skôr správnej implementácie celého systému ako azyl, medzinárodné systémy ochrany, právny, e, takže e, je to naozaj o tom právnom obsahu dohody. Ďakujem pani Kiel Nielsen, teda sa dopracovala k e, odpovedi na otázku, ktorú nám nadniesla v úvode, ale poprosil by som, aby uzavrela teraz túto tému. Écoutez, euh, non, je peux pas dire que j'ai complètement euh, la réponse parce que... Nie, nemôžem povedať, že by som e, dostala všetky odpovede, pretože naozaj nerozumiem, nerozumiem prečo by sme tu mali spomínať zodpovednosť Európy. Tomu nerozumiem naozaj, pretože vieme, že nemáme žiadne záruky. To je e, zásadná otázka. Nemáme k dispozícii žiadne záruky je potrebné, aby sme ich mali. Ak táto dohoda bude platiť, tak musíme reagovať aj na tie otázky, ktoré sme nastolili, teda tá možnosť určitého následného pozorovania a tú možnosť tu nemáme. Takže chýbajú záruky, garancie a tak ďalej. Ak sa tam bude spomínať nejakým spôsobom Európa, musíme postupovať serióznejšie z tohto pohľadu. To je tá zásadná otázka. Týka sa to teraz záruk eh, v súvislosti s ľudskými právami, aj iní kolegovia to spomenuli, napríklad afgánsky utečenci. Ja som nemala čas eh, to spomenúť. Je to, už prvá veta tejto dohody hovorí, že ide o readmisiu s Pakistanom, ale medzi niektorými otázkami, ktoré odporúčame, sú aj tie, ktoré v roku 1999 eh, sa spájali aj s <clears throat> Afganistanom. Ako dobre vieme, tak Veľká Británia práve poukazovala na tie veľké problémy týkajúce sa spätného e, preberania afgánskych utečencov, rôzne dokumenty týkajúce sa e, tohto spätného e, preberania. ale neobsahovali zásadné klauzuly, ktoré by chránili ľudské práva týchto utečencov. To je teraz základná otázka. Ďakujem, hovorí pán predseda. Určite budete mať možnosť objasniť tento tieto problémy, ktoré tu ešte e, zostali e, úplne neobjasnené. Ale teraz už by som poprosil pána Bílana, Bielana, aby nás uviedol e, do témy správy Stratégia Európskej únie pre región Baltského mora a úloha makroregiónov v, v budúcnej kohesnej politike. Ešte z, fa- z faktu, že... Ďakujem. Predovšetkým by som chcel e, vyjadriť moje potešenie, že stratégia pre Balské more vôbec vznikla a jej realizácia naberá stále lepšie tempo. A je to vďaka nám. V roku 2006 Európsky parlament celý tento proces uviedol do pohybu a teraz by sa mal zúčastniť na jeho re realizácii. Komisia pre regionálny rozvoj e, zodpovedá už za dohľad e, tohto programu pre celé Balské more. A ja si myslím, že by malo ísť na, naozaj medzinárodnú záležitosť, ktorá uh, by sa mala zaoberať e, takým dôležitým aspektom ako spolupráca so všetkými krajinami, ktoré majú prístup k Baltskému moru. A tu je kľúčovým hráčom Ruská federácia. Bez spolupráce s, ľudsko- e, s Ruskou federáciou jediný štát, ktorý, teda je to jediný štát, ktorý nie je členom EÚ, tu nebude plnohodnotná spolupráca. A ja sa venujem tejto téme vo viacerých bodoch môjho dokumentu, napríklad pokiaľ ide o tú čiastku 20 miliónov eur, e, ktoré na rok 2010 EÚ vyčlenila pre stratégiu Balckého mora. A keďže je možné e, to používať na vnútornú činnosť, de facto to znamená e, vlastne spoluprácu s Rusko práve. By som teda chcel povzbudiť výbor pre zahraničné otázky, um, spýtať, či by sme nemali apelovať na to, aby sa táto čiastka uh, vlastne pripísala na rok 2011, aby sme tu mali trošku väčšiu pružnosť pre realizáciu stratégie. Spolupráca s Ruskom predstavuje aj určité výzvy, obzvlášť v energetických otázkach, kde sa musíme obzvlášť sústrediť na projekt Nord Stream a musíme sa zamyslieť aj nad osobitným statutom regiónu Balckého mora mora pri vyjednávaní novej e, zmluvy o partnerstve a spolupráci s Ruskom. Zároveň by sme nemali zabúdať v dialogu s Ruskom na dodržiavanie ľudských práv e, v Rusku aj v kontexte spolupráce v Baltskom regióne. Mm, je to dôležité pre jeho e, prospech. Nebudem už dušiavať, pán predseda. Chcem len pripomenúť, že vo štvrtok 25. marca o 12 sa e, končí lehota, do ktorej e, je možné predkladať pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať v apríli vo výbore pre regionálne otázky. Dal by som prednosť návrhom v angličtine. Ďakujem. Ako viete... So 25th of March, 12 o'clock. Lehota je teda 25. marec do 12.00. Máme teraz e, piatich, piatich rečníkov. Pán Kampo sem príde. Uh, už prišiel? Takže skutočne držte sa vymedzeného času 30 sekúnd. Pán Mierský, máte slovo, ste prvý. Paldies, eh, Ďakujem, pán predseda. Pozorne som si preštudoval stanovisko mojho kolegu zo skupiny SND. Myslím si, že formulácia a myšlienky um, sú tam veľmi konštruktívne. Ale neobmedzoval by som sa tu na financovanie dva, týchto 20 milión eur. Um, sú aj projekty, E, ktoré by mali ísť do celého tohto regiónu. E, a obyvateľia tohto regiónu potrebujú jasný signál, že sme pripravení podporiť e, každý krok na to, aby sme rozšírili spoluprácu s Ruskom. a táto by mala priniesť obom stranám um, výhody. Um, stavia sa tu North Stream um, a pýtam sa, prečo sa Európska komisia nezúčastňuje na tomto projekte. To by prinieslo benefity každému. Nielen plyn pre Nemecko by to znamenalo, ale profitovali by z toho aj iné krajiny. Máme určité pozmeňovacie návrhy, ale súhlasím s tým, ako pán Bílan koncipoval svoju prácu. Pán Kelan, prosím, veľmi stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že malý problém pre HAFET tu je, že podpora tejto stratégie sa zamýšľa um, tak, že ide o internú stratégiu EÚ. A celkom nutne tu sú aj uh, vonkajšie aspekty Uznal som veľmi dobrú úlohu e, kolegu Bielana, ale mám otázku k článku číslo 1. Mohli by sme ho formulovať takým spôsobom, že vnútorné stratégie EÚ môžu byť úspešné iba, ak tu bude konstruktívna spolupráca s vonkajšími partnermi. Myslím, že um, tu sú trošku rozdiely v našich návrhoch. Otázka e, nástroja Severnej dimenzie. Um, tu by sme mali chápať e, moderným spôsobom. Ale vonkajšie aspekty tejto stratégie by zahrňali, ako to práve povedala aj komisia, e, bezpečnosť a ehm, aj environmentálne aspekty v tomto regióne a vzťahovalo by sa to aj na rieky. A týka sa to aj Bieloruska e, v tomto prípade. A Tiež ďalší e, vonkajší aspekt, to je medzivládna e, kooperácia, ktorá je potrebná na implementáciu tejto stratégie. Mali by sme to totiž vidieť ako možnosť synergie Eh, ktorá by pomohla eh, zlúčiť zdroje pre nadnárodné projekty. A potom, pokiaľ ide o financovanie, spomína sa tu, že a ja mám dojem, že komisia sa zdá, že eh, postupuje vo svojich úvahách ako v prípade severnej dimenzie. A parlament dosiahol osobit, vznik osobitnej rozpočtovej línie a takisto aj 30 miliónov na tento rok. A ja súhlasím s kolegom Miskisom, že na budúci rok potrebujeme e, e, si ešte premyslieť, ako chceme využiť tieto prostriedky pre našu vnútornú stratégiu. A na záver, pán predseda, pokiaľ ide o e, zainteresovanie Ruska a iných partnerov, myslím, že potrebujeme tiež, aby sme trvali na spoločných zodpovednostiach a záväzkoch Dávalo by zmysel, keby sme tu spomenuli, že Rusko by v prvom rade eh, malo vstúpiť eh, k, pristúpiť k dohovoru ESPO. Ďakujem pekne teraz pán Palecký. Nech sa páči stručne. Mr. Chairman. Pán predseda, podporujem návrhy pána Bielana a Navrhol by som ešte e, ďalšiu pripomienku. Keď hovoríme o kooperácii Kaliningradský región Ruskej federácie, možno by bolo dobré, keby sme to formulovali tak, že táto kooperácia by mohla predstavať pilotný projekt EÚ v kooperácii s regiónmi Ruska a mohlo, mohlo by to fungovať ako dobrý príklad. A ďalej si myslím, že by sme mohli spomenúť e, potrebu eh, eh, zjednodušenia vizového režimu, režimu pre Bielorusko a Rusko. Ďakujem, pán Palecký, pán Hansbergis. Keď sa pozrieme na návrhy eh, výboru, je evidentné, že výbor sa nezaoberá stratégiou ako takou, ale do veľkej miery úlohou Ruska a, je, a prístupu Ruska k rozpočtu EÚ. Odkladňa sa teda od e, baltickej stratégie a e, prikladňa sa k paralelnej otázke e, severnej dimenzie. A v tých návrhoch a bodoch sa často spomína jedno slovičko, teda iba, um, only, um, ja by som bol rád, keby sme to zmenili trošku znenie, napríklad v prvom e, odseku, že komisia bude mať úspech iba ak, ja by som povedala, povedal skôr, že bude mať väčší úspech ak kooperácia s externými partnermi a tak ďalej, tak ďalej. A potom tu máme severnú dimenziu, ktorá by mala predstavovať dodatočné východisko. Ale táto stratégia predsa musí e, mať e, zásadnú dôležitosť ako tá, takú svoje hodnoty a program. To isté vidím v štvrtom odseku. Stratégia pre Baltické more sa môže využiť iba pre vonkajšie stratégie Takže žiadne projekty bez Rúš, Ruska nebudú financovať. To je, myslím, veľmi mm, ovplyvnené, zaujaté jednou stranou. Ja by som teda navrhoval príslušné pozmeňovacie návrhy, ktoré by išli tým smerom, že sa to môže, e, tieto prostriedky sa môžu využiť aj na vonkajšie kroky. <clears throat> Pretože toto slovičko iba znamená, že e, európske prostriedky sa budú ponúkať Rusku a Rusko ich bude kontrolovať. To je priveľa. Ospravedlňte ma. Zatiaľ. Dobre, ďakujem. Teraz pani Svetenmaky. Thank you. Three... Ďakujem pekne. Tri stručné poznámky. Poprvé, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané a čo je aj napísané Ďalej nechápem celkom presne, prečo 20 miliónov eur eh, bolo určených eh, na spoluprácu s Ruskom, ale to je teda v správe komisie. To nie je uvedené. Možno, že to by mohlo byť vyjadrené trochu silnejšie. Možno by to mohlo byť inak. a ďalšie návrhy o návrhu komisie. Potrebujeme konkrétnejšie roky. Teraz nie sú žiadne konkrétne opatrenia. na no a potom, čo sa týka bodu 1, neviem presne, čo sa myslí tými externými partnermi je to len niečo. To by trebalo povedať jasnejšie. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz, keďže viete, že už máme meškanie a čaká to na nás náš host, tak um, by som chcel požiadať pána Bielona, aby sa s vami kontaktoval a, a pohovoril sa s vami o tých, týchto otázkach. A som si istý, že nájdete riešenia. Lehota je 25. marca o 12.00. No a teraz prejdeme ďalej k nášmu ďalšiemu bodu a to je spoločné zasadnutie s výborom pre rozvoj a ľudské, výborom pre ľudské práva. Vítame našu kolegyňu pani Hautala, pána Devu a veľmi radi by sme privítali pani, pána Luisa Morena Kampa, ktorý je hlavný prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu. Prvá osoba, ktorá vykonáva túto úlohu od založenia v roku 2003. Pán Moreno sa zaoberá e, masovými, masovým zabíjaním militár, e, vojenskej chunty, chunty v Argentíne v 70. a 80. rokoch rovnako je profesorom na Harvarde, Stanfordskej univerzite a Univerzite Buenos Aires. No a teraz by som bol rád, keby pani Heidi Hautala povedala pár slov a potom by sme dáme slovo nášmu hostovi a pán Deva bude nasledovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Je skutočne, som skutočne veľmi rada, pán Okampo, že ste tu v mene podvýboru pre ľudské práva môžem vám povedať, že my sme presvedčení o tom, že rozvoj medzinárodnej eh, trestnej infraštruktúry je veľmi dôležitý a chápeme eh, úlohu Medzinárodného trestného tribunálu. Stretol som sa s hlavným sudcom Songom, eh, ktorý 24. apríla príje na pôdu nášho výboru. No a ďalej sa teším na ďalšie stretnutie s vašimi kolegami. v podvýbore sme len nedávno hovorili o prevencii eh, hromadným krutostiam a trestným činom. A tieto porušenia ľudských práv treba skutočne eh, im treba zabraňovať. A ako si myslíte, že Európsky parlament by mohol podporiť rozvoj medzinárodného trestného práva s ohľadom na prevenciu takýchto eh, hromadných zločinov a porušovania eh, ľudských práv. Po druhé, je tu revízna konferencia Kampala, parlament vyšle delegáciu, no a ja by som sa chcela spýtať, čo si myslíte, ako môže Európsky parlament podporiť ďalšie kroky rozvoja v rámci Medzinárodného trestného tribunálu. No a na záver mi dovolte ešte dodať, eh, že si myslím, že je skutočne veľmi dôležité, že Európska únia a Európsky parlament finančne podporuje ten súd, pretože si zaslúži lepšie zdroje, ako má teraz k dispozícii. Takže po týchto slovách mm, nás už môžeme len privítať na pôde eh, pod výboru pre ľudské práva. No už ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie, som veľmi rád, eh, že tu môžem byť. Ako ste povedali, ja som ja som prokurátorom a pracujem pre vás. Vy príjmate zákony a ja ich implementujem. Ja teda vyšetrujem prípady, ale dopad a výsledky práce súdu závisia od vás. Nuž, a to je dôležité stretnutie preto dnes. dnes. No a súd je len tvárou systému, ale sila a systému je v rukách všetkých aktérov a regionálnych organizácií ako EÚ k tomu bodu, čo ste sa pýtali, prevencia. E, tie zločiny, hromadné zločiny, e, sa uskutočňujú na prevzatie moci. No a preto, a v tom, a preto musíme vyvinúť zaujímavý systém na prevenciu e, zločinu, pretože ak nebudú môcť páchať zločiny, tak nebudú a pri moci a potom nebudú môcť páchať zase zločiny. Zaujímavým príkladom je Kenia. Ako viete, tak po voľbách tam vznikla vlna násilia Kofi Annan, OSN a Európska únia sa snažila zastaviť túto vlnu zločinu. A teraz nechceme sa vrátiť eh, k násilnostiam eh, po voľbách 2012. A preto je tá prevencia taká dôležitá. No už problém je určite istota. A preto je taký dôležitý záväzok a odhodlanie EÚ treba si uvedomiť že, a ľudia musia vedieť, že ak spáchajú trestný čin, budú odsúdení na národnej alebo medzinárodnej úrovni. No a takto musíme zastaviť a takto aj môžeme zastaviť tie hromadné zločiny. Ale vy ste schválili tento zákon v Ríme pred 11 rokmi a teraz je čas no, potvrdiť to, oslaviť tú myšlienku. No a myslím, že to je hlavnou myšlienkou schôdze v Kampale. Európska únia musí ukázať, že to dobre funguje. No a môžem, tak by som povedal, že je dôležité uvedomiť si, že Európa zažila pred šiestimi rokmi násilie na Balkáne a potom niekde viac, že pre Európu je to princíp, ale v Afrike potrebujú pomoc. V Kenii to bolo zaujímavé, pretože pred, prezident a premiér mi povedali, nemôžeme žiadať o váš zásah, ale prosíme vás o pomoc. A ja som mi povedal, to nie je len súd. Je to v rukách štátov, aby pomohli zastaviť tie rásilnosti. a na tom, si všetci, na tom sa všetci zhodnú. No a hlavný signál je, že áno, musíme urobiť, čo musíme, ale potom mm, politickí lídry musia prijať svoju zodpovednosť a náležité kroky. Ďakujem pekne, pán Deva, ďakujem pekne, pán Moreno, to bolo no, skutočne fascinujúce krátke zhrnutie politického zákonu, ktorý by mal tento parlament posporovať a mali by sme to ďalej hovoriť. Priateľ pán Besilva zriadoval osobitný súd v Sierra Leone, ale Medzinárodný trestný tribunál vnímame ako osobitný alebo špeciálny súd na zmierenie, ale to, čo povedal hlavný prokurátor, je, že ICC, Medzinárodný trestný tribunál, by mohol prispieť k prevencii niektorých eh, situácií. No a to je skutočne novátorská myšlienka, ktorú vítam vo výbore pre rozvoj. Míňame milióny eh, v konfliktných situáciách. No a 50 konfliktov, vyriešených konfliktov, eh, sa opäť zmení na konflikty. Takže to je taký začarovaný kruh. Ale keby vnímali uh, eh, Medzinárodný trestný tribunál ako nejaký Damoklov meč, tak uh, to bude taká preventívna zbraň a Európsky parlament by bez zbraní mohol predchádzať konfliktom. A ja dúfam, že tak povedala pani Hautala, sa nám to podarí. No už ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo Anna Gomeš. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán prokurátor, že ste prišli a vystúpili. Už práve sme hovorili o organizácii volieb a v Sudane a prezident Mbeki, ktorý je na čele panelu Európskej, Africkej únie o Sudane, povedal, že pre otázky spravodlivosti za zločiny v Darfúre by jedno z možných riešení mohlo byť vytvorenie istého hybridného súdu na odsudovanie trestných činov, ktoré neskončili pred Medzinárodným trestným tribunálom. A, takže jedna vec je Medzinárodný trestný tribunál a nezávislé rozsudky, no a No a tie prípady, ktoré neskončia pred um, Medzinárodným trestným tribunálom, by mohli uh, skončiť pred tým hybridným súdom. Podporujete takúto myšlienku a myslíte, že by to fungovalo? No a dovolte mi tiež položiť ďalšie otázky. Ako hodnotíte úlohu Európskej únie a jej orgánov a komisie a, de, a ďalších orgánov alebo európskych orgánov eh, členských štátov pri zaisťovaní, že podozriví alebo obvinení sú postavení pred Medzinárodný trestný tribunál. No a na záver môžete nám povedať niečo o tom, aká je situácia prokurátory v otázkach Demokratickej republiky Kongo. Ďakujem pekne. ja si myslím, že je veľmi dôležité a zaujímavé tie otázky, ktoré ste položili. No a parlament má úlohu a musí hovoriť o tom, keď budeme tú službu pre vonkajšiu činnosť. A to je dôležité, pretože, ako ste povedali, tá myšlienka použiť súd na preventívnu činnosť už je v Rúme. Vy ste povedali, že koniec bezstretnosti e, prinesie aj prevencia trestných činov. No tá prevencia je teraz všeobecná a preto si myslím, že to musí byť zakotvené v rámci zahraničnej politiky a v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. A to zodpovie všetky otázky, ktoré ste položili, pretože ja si myslím, a prezidenta Mbeki zohrával dôležitú úlohu v Darfúre, no a ten tlak jeho väčšej spravodlivosti. No a Mike Bashir získal, keď získal moc, eh, tak eh, začal páchať trestné činy. Eh, napadol generálov a civilistov. Nože my nič na to nehovoríme. Takže ja si myslím, že voľby sú dôležitým krokom. Európska únia má úlohu, avšak musí sledovať jednu líniu. Prezident Bashir musí dnes, dnes pred alebo po voľbách musí dodržiavať zákon. No a to je ten hlavný cieľ, na ktorom Európska únia musí pravi, pracovať to bude prevencia. Konzistentnosť vedie k prevencii. No a, no a rovnak a, a situácia panuje v Kongu. Ideme do oblasti Kibus. Uvedomujeme si, že je tam páchané veľké násilie na ženách. No a boli vynesené rozsudky v niektorých ohľadoch, a ktoré treba dodržiavať. No a áno, Belgicko zatkne generál, generál Avenbu za jeden deň, to je dobre, ale prezident Bashir alebo Jozef Kony a ich zatknutie alebo odsudenie sú komplexnejšie operácie. No a preto vo svojich službách treba tomu robiť politiku, pretože je to nová myšlienka, ako ste povedali treba rozvíjať myšlienku, ako my, európsky diplomati, vyriešime tieto konflikty. Ďakujem pekne. A teraz pani Loch Bieler. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Kampo, Konferencia v Kampole slúži tomu, aby sme urobili určitú inventúry toho, čo fungovalo správne v rámci Medzinárodného trestného tribunálu a čo nebolo až také úspešné. No a preto mňa by veľmi zaujímalo vaše hodnotenie. Čo by Medzinárodný trestný tribunál mohol ešte zlepšiť a kde vidíte možnosti, E, kde by sme nás mohli podporiť. No a jedna vec, e, ktorú som si ja všimla, je tu možnosť programov na ochranu e, svetkov a v rámci medzinárodného trestného práva je veľmi dôležité, aby svetkovia boli chránení, keď vypovedajú proti bývalým členom vlády. No a ja som si prečítala, že podľa vlastných odhadov len približne 40 percent svetkov má aj v zahraničí ochranu. No a mňa by zaujímalo, ako hodnotíte, čo sa, ako hodnotíte budúce zlepšovanie práce a trestného tribunálu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máte slovo, nech sa páči. Tu sa definovali e, štyri témy, pokiaľ ide o proces Kampale, ale veľmi celý systém O to ide, ako systém ochráni obete, spolupráca so súdom, potom postkomplementariat, čiže ako rozličné inštitúcie pomáhajú národným orgánom, orgánom riešiť národné spory. A potom štvrtá téma je mier a spravodlivosť. Toto sú štyri otázky, ktoré sú tu prezentované. Eh, pokiaľ ide obete, to funguje dobre, to je v poriadku. Spolupráca, väčšinou to funguje dobre. Ťažká oblasť sa týka zatýkania. Toto sú skutočné výzvy. Potom tu máme problém postkomplementarity, čiže a preto sa vrátim k vašej myšlienke definovať políciu pre e, vonkajšiu externú službu, pretože politiku pre vonkajšiu externú službu, pretože pokiaľ ide o školenie sudcov, napríklad v Kongu, v Kibuc, je tu kongolský sudca, ktorý odsúdil e, dvoch e, občanov, potom títo išli do väzenia, tam len nedostávali stravu, čiže otvorili sa dvere väzenia nie sú zatvorení. Čiže aký to má význam, keď tam nie je väzenie, ktorými by sme mohli potrestať vynikov? Nie, vynikov. No, čiže nie je len o prokurátov a sudcov, ale aj o bezpečnosť obetí celého systému, čiže externá služba musí mať túto myšlienku podpory krajín v národných sporoch. Nejde len o sudcov a prokurátorov, ide o bezpečnosť, o ochranu obetí a to je hlavná otázka. Mojou povinnosťou v súlade so zákonom je chrániť svetkov. To je časť eh, mojej najväčšej snahy. Ja som veľmi hrdý, pretože za 7 rokov činnosti sme vyšetrili 4 prebiehajúce masívne zločiny a žiadneho svetka to negatívne nepostihlo, čiže dare sa nám dobre. Myslím si, že je tu priestor na zlepšenie. Pravdepodobne najlepšie bolo mať ochranu svetkov v rámci krajiny alebo v susednej krajine, pretože obete, e, respektíve svetkovia chcú radšej žiť e, doma, nechcú, nechcú utekať. Čiže snažiť sa zorganizovať programy lokálne, to je podľa mňa tá hlavná myšlienka. Ale ja to samozrejme e, neriadím sám. Ochrana obetí je dôležitá, ale v Kenii napríklad ochrana, bež, ochrana bežných občanov nie je našou zodpovednosťou, je to zodpovednosť keňskej vlády. Čiže Európska únia musí jasne povedať Keni, aká politika sa robí na ochranu ľudí, pretože sú chýry, že niektorí policajti e, zabíjajú ľudí a to je neakceptovateľné. Čiže pracovať v týchto prípadoch s vládou, ako riadi policiu, čo robí a snažiť sa zistiť, čo sa dá zlepšiť. Ďakujem, pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Pán Morno Campo, blahoželáme k spôsobu, akým riadite vašu kariéru vo vašej funkcii. Som z Národnej konzervatívnej strany. Uh, a ešte stále máme veľké sympatie s americkými stanoviskami ICC, medzinárodná jurisdikcia, kde prebiehajú problematické e, vyšetrovania, problematický základ vy ako hlavný prokurátor e, s týmto nemáte problémy, my sme radi. E, klíma beztrestnosti, s tým súhlasíme, že vojnové zločiny, genocída, zločiny proti ľudskosti sú neakceptovateľné, hlavne v 21. storočí, kedy máme medzinárodnú e, súdnu pôsobnosť tejto oblasti. Čiže ja by som rád vedel, ako presvedčíme veľké moc, mocnosti USA, Indiu, Čínu, možno napríklad aj Izrael, teda, ktorý paradoxne Čína a USA súhlasili, že pán Bašír bude v Bezpečnostnej rade, hoci sa tu ukazuje určitá dvojznačnosť v celom procese. Ako môžeme presvedčiť Američanov a Číňanov v Kampale, že by mali ratifikovať eh, rímsky štatút aby sa vyriešili takéto obavy. Myslím, že to sú, sú teda v pohode, ale nepodpíšu túto dohodu. Podporuj, potrebujú čas. Čína hovorí, že je to partnerská krajina. Rusko nám poslalo 3000 oznámení v Gruzinsku a pred dvomi dňami sme boli v Moskve a diskutovali sme e, prípad Gruzinska a USA. Na začiatku môjho mandátu tam bola taká nepriateľská atmosféra, ale veci sa zmenili a prezident Bush bol veľmi jasným podporovateľom činnosti súdu v prípade Darfuru a to najzaujímavejšie bolo to, že najväčšia otázka pre USA bolo, že prokurátor je nezávislý v otvorených prípadoch. Poprvýkrát som použil svoju nezávislosť práve v Kenii. A aká bola pozícia USA? Plná podpora, otvorená podpora, verejná podpora. Čiže myslím si, že nebudú signatármi zmluvy zajtra, to je v poriadku, ale pracujú týmto smerom a Európsky parlament musí byť naďalej lídrom, pretože o to ide. Niektorí Američania hovoria, že ak nebudeme lídrami, tak nič sa nestane. Tu Američania nie sú lídrami a veci sa menia. Ďakujeme. Je to plné paradoxov. Pani Mervek Žia. Áno, pán predseda, ďakujem. Pán uh, prokurátor, je mi veľkou cťou, že vás môžem počuť. Sna- budem sa snažiť hovoriť uh, rýchlo. E, bola som svetkom zrodenia Medzinárodného trestného tribunálu e, s veľkou radosťou, pretože je to veľký pokrok pre medzinárodné právo a z tohto pohľadu môžeme len ľutovať. Niektorí kolegovia to spomenuli, hoci ste povedali, že to tak teda nebolo len negatívne, že veľké mocnosti, niektoré nie sú e, signatármi rómskeho štatútu. E, v Európskej únii by som hovorila v jednotnom čísle, e, je ťažké angažovať sa týmto smerom rómskeho štatútu a z dôvodov krokov USA, hlavne pokiaľ ide o e, beztrestnosť občanov USA, ktoré chcú USA zachovať. Chcel by som, chcel by som teda vedieť, či nás môžete informovať o tejto veci. Úloha Európskeho parlamentu je vyjadriť polutovanie nad takouto skutočnosťou. Okrem toho, ako ste hovorili, Medzinárodný trestný tribunál nemôže uplatňovať svoje právomoci. To znamená, že signatári musia transponovať určité ustanovenia do svojich vlastných legislatívnych rámcov. A chcela by som vedieť, či by ste nám mohli povedať, či sa to stalo vo všetkých prípadoch členov Európskej, občanských krajín Európskej únie. E, Európska únia má mať koherentný postoj k týmto veciam. Podporujem vás, keď hovoríte, že musíme bdieť nad tým, aby policia a spravodlivosť alebo justícia v týchto členských krajinách e, dosiahla rešpektovanie ľudských práv a je našou úlohou Európskeho parlamentu bdieť nad tým, aby sa toto aplikovalo so všetkou prísnosťou. A na záver by som sa ešte chcela vedieť, e, aká je situácia vo vyšetrovaní e, v Gvineji. Povedal by som, že Afrika a Južná Amerika sú lídrami sveta v budovaní nového systému ochrany občanov. Áno, národné regionálne organizácie chránia občanov, ale v konečnom dôsledku, ak sa to nedokážu, to nedokážu, tak súd môže e, zasiahnuť. A tie krajiny, ktoré nie sú v systéme, e, nie sú chránené. Napríklad Sri Lanka, Libanon, Barma žiadajú e, môj zásah, ja to nemôžem urobiť, nie ste členmi a teda nemôžem nič robiť, máte menej práva v tejto oblasti. Preto e, sa vytvára nový systém, ešte nie je univerzálny a ich občania sú chránení odlišne, prísnejšie. A v tomto smere úlohou Európskej únie, ktorá je lídrom tohto systému, táto úloha je veľmi dôležitá a preto zdôrazňuje myšlienku definovania politiky pre túto externú službu, pretože potom budete mať vplyv na celý svet. A k vašej otázke, ani keď sa udeje zločin na území týchto 103 krajín, ktoré sú súčasťou tohto systému, teda aj tu sa napríklad Kostarika, prečo Kostarika bola taká aktívna, keď bola v Bezpečnostnej rade. A ako Starika vysvetlila svoje stanovisko, my nemáme armádu, čiže pre nás spôsob našej ochrany je zákon. A to je dôležité. A bolo to také zábavné, pretože máme 26 krajín vo svete, ktoré nemajú armádu a Kostarika je z nich najväčšia. Čiže ste väčší ako Kostarika, čiže to je tá hlavná myšlienka máme konzistentné stanovisko, pokiaľ ide Európsku úniu, máme privilegovanú situáciu, nemôžeme riadiť takýto konflikt. Máme regionálnu organizáciu, ktorá je veľmi silná a pomáhame v iných oblastiach, kde sme menej privilegovaní dosiahnuť eh, rovnakú úroveň a, a o tom hovorí rómsky štatút. A zvyšok to ešte príde, ostatné krajiny sa pridajú. Ďakujem, pán Deva. Ďakujem, pán predseda. Možno, že toto je citlivá téma, ale e, počul som, že keď sa robí um, vyšetrovanie niektorých zločinov um, predošlých lídrov, ktorí mali um, beztrestnosť, Miloševič alebo Charles Taylor, celý proces vyšetrovania až po súd uh, ide hladko, ale potom ich treba uh, Uh, u, zatvoriť uh, a to je problém. Je to teda tak, že je tu určité váhanie zo strany európskych daňových poplatníkov uväzniť týchto ľudí a teda držať ich v bezpečí, myslí sa teda vzdialeno, bezpečnej vzdialenosti. Ako uväzniť týchto ľudí tak, aby sme uh, toto túto záťaž rozdelili na 27 členských krajín e, rovnakým spôsobom? Ja nemôžem odpovedať, pretože nie je mojou zodpovednosťou toto pokryť. Je to iná oblasť súdu, ale povedal by som, že pre rodiny osôb, ktoré sú odsúdené, je lepšie byť bližšie e, k, k nim. Čiže čiže bližšie k oblasti, kde žije ich rodina, ale toto nie je oblasť mojej kompetencie, čiže radšej sa k tomu nevyjadrím. Pani Hautala, ďakujem pekne. Eh, pán Oskampo, za vaše objasnenia, vaše eh, poznámky k tomu, ako krajiny nie sú súčasťou eh, týchto dohovorov a ako sa obrátili na súd, napríklad Gruzinsko a Rusko, čiže mám otázku, ktorá sa týka agresívnych zločinov. Ako sa toto zapracuje do činnosti Medzinárodného súdneho tribunálu? A potom ešte Chcem vám poďakovať za vašu pripomienku, že teraz Európska únia má túto historickú možnosť byť oveľa konzistentnejšia vo svojej Eh, zahraničnej a bezpečnostnej politike. Tiež si myslím, že by sme mali zapracovať aspekt medzinárodnej, krim, tr, mm, medzinárodnej e, trestnej spravodlivosti. To povedali aj ďalší kolegovia. Parlament môže robiť svoju prácu tak, že úloha súdu bude viditeľnejšia ako doteraz. A na záver by som eh, vyslovila taký návrh, že možno E, návštevníci môžu pozorovať e, všetku činnosť súdu. Prečo teda nerobiť web streaming ako my v prípade našich stretnutí? Čiže každý, kto má prístup na tejto planete na internete, by mohol vidieť, ako e, koná Medzinárodný trestný tribunál. Pokiaľ ide o tú agresiu, to naozaj nie je mojou kompetenciou pokiaľ ide o externú službu. Páči sa mi táto myšlienka, vypočutia bežne sú webstreamované, ale e, vž- veľa čas sa to musí prerušiť, pretože sú bezpečnostné problémy. To by mohlo byť problematické. Vidím, že toto je mm, dôležité pochopiť. Ľudia sa pýtajú napríklad, prečo ste v Afrike? A pre mňa, ak Európa mala pred 6 rokmi konflikt, tak Afrika ho má dnes. Oni potrebujú pomoc, aby sa s tým dokázali vysporiadať, pretože v Afrike, čo sa deje? Je tam 30 afrických krajín, ktorí sú členmi rómskeho štatútu, 26 z, 20, z 56 krajín Africkej únie nie sú členmi. A potom je tu boj v uh, e, Juhafrickej únie, pretože krajiny sa musia zmeniť a ktorých lídry pokračujú v zločinoch, čiže pre Európu je dôležité podporiť tých, ktorí sa snažia o spravodlivosť a nenechať sa zmiasť eh, prezidentom Bashirom, pretože oni nie sú členmi. Eh, to je kriticky dôležité. V Kenii napríklad je jasné, že oni nás potrebujú, aby zabranili zločinom z roku 2012. Tanzania nám povedala, že musíte sa nami zaoberať, pretože Kenia skolabuje v roku 2012 a Tanzania potom tiež, pretože tu sú emigračné problémy. Um, v Európe je to princíp, v Južnej Amerike sa, je princíp nevracania sa naspäť, ale v Afrike ide o prežitie a preto je tak dôležité vo vašej politike toto pochopiť. Africká únia nereprezentuje vôľu 30 afrických krajín, ktorí sa snažia o zmenu, čiže nesmieme sa nechať zmiasť. A tri dni potom, čo Kadáfi uh, nariadil určité kroky, ja som bol v sídle Africkej únie. Stretol som sa s prezidentom Bekim, čiže ešte stále spolupracujem s Africkou úniou. Pre mňa e, musím jasne povedať, že to, čo sa deje v Afrike, že snaží sa Niektoré krajiny sa snažia o zmeny, niektoré krajiny sa nesnažia o zmenu. Čiže toto si treba uvedomiť ako fakt. A teraz máme pani, tu, tu pani Lunaček. Thank you. Ďakujem pekne. Chcela by som sa venovať eh, tomu, čo eh, sa spýtal kolega Lech Biller, ochrana svetkov teda obeti. Viem, že sa vytvorila toto eh, príslušný fond, do ktorého mali prispievať členské štáty, ktoré pristúpili. E, teda k dohode. Mohli by ste nám povedať, ako to vyzerá s členskými štátmi EÚ, či e, prispievajú, či teda už sa spolu podielajú, sú členské štáty, ktoré tak už urobili, e, tak aby sme mohli vlastne tlačiť na tých, aby, ktorí tak ešte neurobili. Sú tam už peniaze, dajú sa už využívať, ako to vyzerá. A ďalej národné kontaktné body. prišiel som trošku neskôr, takže neviem, možno ste sa už tomu vyjadrili, keď som tu nebola. Uh, a je viac než 40 štát, ktoré ešte neve, e, nevymenovali vo svojich krajinách tieto kontaktné body. Mohli by ste nám k tomu povedať viac? E, došlo tam k nejakému pokroku? A posledná vec k Sudánu.